Dobre, takže začíname trošku neskoro, pretože ešte pár kolegov a komisárov e, nám tu chýba. Asi tie električky v Štrasburgu nie sú až také efektívne, ako by mali byť. Ale začneme. Pani Andrikiene, vaša otázka. Na pána Füleho. Ah, sorry, Vivian. Pán Füle zodpoveda otázku pani Andrikiene číslo 20 a ako náhle budete pripravení, máte slovo. Uh, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Prepáčte za toto presadanie, rýchle presadanie a ďakujem pekne za flexibilitu, ktorú ste prejavili. Takže, čo sa týka e, veľmi aktuálnej a dôležitej otázky pani poslankyne Andrikiene, Ehm, rád by som uviedol, že komisia si v plnej miere uvedomuje porušenia demokratických princípov a postupov, e, ktoré zaznamenalo viacero mimovládnych organizácií v kontexte mm, komunálnych volieb v Bielorusku. Európska únia a vedúci e, zastupiteľských misií e, tiež informovali o nezrovnalostiach najmä čo sa týka spočítavania odovzdaných hlasov. Došlo k istým zmenám tesne pred voľbami na pôde Bieloruského súdu. Podľa OBSE, Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva, ktorý zverejnil ohlas, oznámenie z 3. júna 2010, hovorí o istých nedostatkoch v tomto volebnom zákone. Avšak správa uvádza, že tieto zmeny v zákone e, zdá sa e, nevyriešia tie nedostatky volebného zákona. Vzhľadom e, na tento vývoj počas návštevy, ktorú skutočním v júli v Bielorusku, budem komunikovať veľmi jasné posolstvo bieloruským orgánom, že je potrebné napredovať vo viacerých oblastiach, ktoré sú kľúčové v procese demokratizácie, ak Bielorusko skutočne chce seriózne pristúpiť eh, k svojom plánu na ceste k Európskej únii. Ehm, legislatíva, ktorá sa týka volieb, je kľúčová v dodržovaní demokratických noriem a v tomto zmysle vyzveme Minsk, aby nadalej spolupracoval s OBSE na reforme volebného zákona, ktorej, ktorá sa bude týkať predovšetkým eh, blížiacich sa prezidentských volieb. Eh, vzhľadom na blížiace sa tieto voľby komisia bude venovať zvyšenú pozornosť aj ďalším aspektom eh, procesu demokratizácie, napríklad sloboda zhromažďovania, sloboda médií, a fungovania mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti. E, v týchto oblastiach e, sme nezaznamenali žiadny pokrok e, v poslednom období. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán komisár. A teraz, pani Andrikiene, chceli by ste položiť doplnkovú otázku? Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Ak dovolíte, rada by som predniesla doplnkovú otázku. Zaznamenali sme e, rôzne reakcie na vývoj v Bielorusku. V júni vláda Spojených štátov rozhodla o e, pokračovaní finančných sankcií e, voči Bielorusku. Vysokí predstavitelia vrátane Lukašenka sú postihnutí týmito sankciami. Domnívam sa, že toto je reakcia na nedemokratické komunálne voľmy, ktoré prebehli v Bielorusku. Rada by som sa vypočula vaše vyhodnotenie tejto situácie. Okrem toho by som rada vedela, či Európska únia podnikne nejaké opatrenia ako reakciu na rôzne porušenia práv, ku ktorým došlo v Bielorusku. Aké budúce stanovisko zaujíma Európska e, komisia? Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem. Um, we have tried, uh, in the past. Nuž, my sme v minulosti sa pokúšali ehm, aj polici, politiku ehm, zaviazanosti, aj politiku a izolácie a otvorene povedané. Ani jedna z týchto politík ehm, nič nepriniesla, aspoň nepriniesla to, čo sme chceli dosiahnuť v našich vzťahoch s Bieloruskom. A čo sa momentálne snažíme, snažíme sa vytvoriť základ, ja by som to nazval, takého kritického vzťahu Komisia pracuje na spoločnom dočasnom pláne, ktorý ja by som popísal ako rámec pre tak pre dobré aj zlé počasie vo vzťahoch e, medzi EÚ a Bieloruskom. Pretože má zabezpečiť rámec pre jednotlivé postup, pre postupnú demokratizáciu a väčšie zapojenie zo strany Európskej únie. Väčšiu zaangažovanosť. Takže bude to takisto aj podporené Európskym parlamentom a verím, že to bude určite to najlepšou odpoveďou na porušovanie ľudských práv, ktorých sme svedkami v Bielorusku. Ďakujem wants to put a supplementary question. Mr. Zemka, you have... Pán Zemka, ešte by chcel niečo doplniť? Ja by som sa chcel poďakovať, ak môžem, za tieto informácie, pán komisár, ale Mám dve pripomienky. Prvá vec je, že keďže plánujete v najbližšom čase vycestovať do Bielorusku, tak e, mám takú že prozbu, pretože situácia je tam taká, že Bieloruskí občania sú často príslušníkmi rôznych národností a máme problém s tým, ako sa zaobchádza s, potom s bieloruskými občanmi polskej národnosti. Potom ďalšia poznámka. Bol by som bol rád, keby vo všetkých týchto činnostiach sa kladol väčší tlak na vytváranie alebo prípravu štipendií pre mladých ľudí z Bieloruska. Tak, pretože to je smer, ktorý by sme mali podporovať. Ďakujem. Komisár, ďakujem pekne za túto doplňujúcu otázku. Časť programu sa zameriava na kontakty medzi ľuďmi, práve medzi mládežou, medzi študentami. Na druhej strane to, čo je určite na mojom programe v roko, počas rokovania v Minsku. Nie sú len všeobecné otázky, ktoré sa týkajú porušovania ľudských práv, ale aj konkrétne otázky, ktoré sa týkajú národných menšín. Takže ja mám tomuto chcem venovať osobitnú pozornosť Um, sú, diskutovali sme s, ďal, s predstaviteľmi bieloruskej opozície, aj takisto nielen o stave po, o situácii polskej menšiny v Bielorusku, ale akým spôsobom by mohla Európska únia tejto menšine pomôcť. Um, ja si ja nepomyslím, že to je izolovaná otázka. Ani si nemyslím, že to je e, bilaterálna vec, e, ako nejaký obchod alebo čo, ale je to seriózna otázka. A táto otázka menšiny bude určite na stole počas mojich rokovaní v Minsku. Ďakujem, predseda. Ďakujem. Pokračujeme ďalej otázkou číslo 18. Potom je otázka číslo 19 pani Reding a potom 21 pána Potočníka. Ale pán Potočník a pán Barnie e, sú zrejme v tej istej električke, ktorá má nejaké meškanie. Zatiaľ tu nie sú. A pán Potočník už tu je, tak potom už len pán Barnie ostáva v tej zmeškanej električke. Takže teraz otázka číslo 18 na pána Rejna, keď je pripravený od pani Kraca. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda, poslanci. Chcel by som poďakovať pani kratsa za veľmi um, dobre namierenú otázku, pretože reputácia a imidž eura je otázkou, ktorá trápi všetkých nás v Európe v tejto zložitej situácii a v tomto zložitom čase. Minimálne preto, že nielen to, že euro je určitá menová dohoda, ale zároveň je aj to predovšetkým jadro, podstatný politický projekt Európskej únie. Preto eh, euro, jeho reputácia, jeho kredibilita má vplyv na komplet všetky európske projekty. Ja som pripravil návrh odpovede na, veľmi dôkladne na štyroch stranách a pripravil som, e, požiadal som moje služby, aby to dali dokopy, ale keď by som čítal štyri strany, tak by som tu nám musel 12 minút rozprávať a ja by som radšej túto e, odpoveď dal na svoju webovú stránku, pretože chcem vyjadriť, že to nie je len otázka nejakých e, aktivít alebo kampaní, e, aj keď samozrejme tieto sú veľmi dôležité, ale je to predovšetkým otázka politiky a konkrétnych krokov, akým spôsobom budeme chrániť e, euro pred systematickými útokmi, pod, ktorý, pred ktorým, pod ktorými sa nachádza za poslednom období. Chcel by som len povedať, že my pravidelne vykonávame štúdie Pravidelne máme výsledky Eurobarometra, ktoré vedieme prakticky vo všetkých členských štátoch. a využívajú všetku, každú možnosť aktívne komunikovať o najnovšom vývoji a o mm, aktivite oblasti eura a e, hospodárskej menovej únie. Takisto sa snažíme komunikovať so e, verejnosťou všetkými možnými spôsobmi, aj cez webovú stránku, rôznymi otázkami, odpovediami, brožúrkami, cez rôzne siete. Um, cez tých, spolu s tými, ktorí sú tvorcami ekonomickej politiky, s odbormi, s zastupicami zamestnancov a podobne vo všetkých členských štátoch pracujeme, aby sme šírili dobré meno eura. A čo sa týka politík, ktoré sú jadrom tejto pro- problému, tohto problému, teraz čo súvisí aj s otázkou pani Kráca, že aké teda opatrenia sa plánujú s cieľom zlepšiť imič spoločnej emeny a jej zbierohodnosť v očiach verejnosti. Na toto mám od, tri, tri veci. My sme sa rozhodli, že e, my sme schválili európsky stabilizačný mechanizmus e, do výšky 500 miliónov eur spoločne s záchranným balíčkom pre Gréckom a ďalšou finančnou pomocou v podstate toto všetko pomohlo zastaviť ten požiar finančnej nestability, prvne sa začal rozšíriť na celú EÚ. Takže my veľmi konkrétne spracujeme na tom, aby sme zabezpečili finančnú stabilitu a stabilitu eura v Európe. Po druhé, naše členské štáty sa maximálne snažia zabezpečiť fiskálnu konsolidáciu. Prakticky momentálne je celá vlna fiskálnych e, opatrení a reštrikcií, aby e, sa nastorila opätovná e, dôvera v euro. Samozrejme, že to sa nedeje bez dôkladného ohodnotenia situácie, ale robíme to veľmi koordinovaným a diferencovaným spôsobom. Takže tie krajiny, ktoré majú e, nemajú dostatočný priestor alebo žiaden priestor, musia jednoducho akcelerovať a urýchliť e, Ehm, fiskálne opatrenia. Zatiaľ, čo niektoré krajiny, ktoré ešte majú fiskálny priestor, by najneskôr do budúceho roku mali začať s konsolidáciou rozpočtu, tak aby, sme, aby sa nedostali aj oni do určitej ekonomickej recesie. Práve dnes sme predložili 15 ehm, postupov, 15-bodový postup na báze našich stratégií e, členských štátov a tie sú takisto v súlade s, týmto, s, touto, s touto stratégiou fiskálnou. A napokon, pán predseda, ekonomická správa vecí alebo eko, správa eko, vecí ekonomických je určite podstatnou pre reputáciu eura a preto budem určite podporovať, keď budete hlasovať o uznesení pre Európu 2020 aj o dobrej správe veci verejných, pretože my potrebujeme vašu podporu, aby sme, podpor- aby sme presvedčili aj radu, aj členské štáty, a aby sme využili aj práve tú vhodnú chvíľu, hm, keď máme Eh, keď všetko budeme mať dispozícii aj pripravené fiskálne opatrenie začiatkom budúceho roku. Ďakujem pekne, hovorí predseda pani Kráca. <clears throat> Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ďakujem pán komisár za vašu odpoveď. A ďakujeme za túto príležitosť eh, vrátiť sa k tým rôznym fázam vzniku a vývoja eurozóny, čo sa udialo. Ehm, ale moja otázka sa týkala naozaj ehm, imidžu eura a ako to ľudia vnímajú. Pretože naozaj si myslím, že je tu teraz určité riziko, že ľudia budú mať pocit, že podporujú euro, tak ehm, je to spojené s nákladmi a nie je tam záruka do budúcnosti. A Ja som znepokojená z niektorých tých vecí, ktoré hovoria krajiny, ktoré stávajú v eurozóne, aj mimo eurozóny. myslím, že euro je veľkým výdobytkom, ale bude potrebné ho podporiť aj mm, pre mm, ľudí, aby to nebolo len spojené s uťahovaním opaskov. Ďakujem, pán komisár. Ďakujem pekne. Súhlasím s, vašim, s, a, s vašou argumentáciou. Je naozaj rozhodujúce, aby sme euro videli ako kľúčový politický nástroj, e, nástroj hospodárskej politiky a udržateľného rastu v Európe. A zároveň vidíme, že to nie je len jeden, ale jeden veľmi dôležitý prvok budovania Európy. A zorganizovali sme si celý rád komunikačných aktivít, napríklad v prvej polovici roku 2010. E, uvediem len naozaj tie highlighty. Urobili sme informačnú kampaň o kľúčových prínosoch eura v desiatich krajinách eurozóny. Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Portugalsko, Holandsko, Španielsko, Rakúsko, Fínsko, Malta, Belgicko. A zorganizovali sme Bruselské ekonomické fórum, ktoré sa konalo pred dvomi, rokmi, eh, dvomi týždňami a bolo venované hospodárskym a finančným témam. Eh, eh, bolo tam viac ako tisíc účastníkov, čo bol rekord. A Veľmi široko sa tomu venovali médiá. To bol jednoznačný prípad eh, komunikovania s mienkotvornými subjektmi. Toto dôležité fórum. No a mohol by som pokračovať v tomto zozname. Robíme tieto aktivity a myslím, že máme najlepšie možné výsledky a správnu kampaň, aby sme zabezpečili, že ľudia budú dobre informovaní. Takisto je dôležité komunikovať s mládežou. A treba mať ale v prvom rade správny produkt, predtým, že ho môžete dobre predať. Takže potrebujeme solidný produkt, solidnú politiku a dobrú marketingovú kampaň, aby ste si získali srdcia ľudí. Ďakujem pekne. Dve doplňujúce otázky. Pán komisár, chcel by som povedať, že veľmi zaujímavé konštatovanie, že vaši pracovníci vám dali dvoj, 12 stranov vysvetlenie, ktoré dáte na web stránku. To je možno niečo, na čom sme mohli s komisiou spolupracovať, pretože táto hodina otázkov je e, súčasťou verejného priestoru v Únii a myslím, že správne konštatujete, že dôležitá otázka si zasluhuje e, rozsiahlo podrobnú odpoveď, ale v rámci hodiny otázok e, to musí byť skôr stručné a nemáme čas na to, aby sme poskytli kompletný obraz. No možno by sme sa mohli nejako dohodnúť E, na tom, ako vlastne vašu e, podrobnejšiu odpoveď zapracovať ako dodatok v úradnom vesniku. Dobre, takže prvá doplňujúca otázka, pán Trentis. Ďakujem, pán predsedajúci. Pán komisár, veľmi pozorne som počúval tú odpoveď na otázku. Hovorili ste o tých 12 stranách. Ale ja si nie som istý, či ste naozaj zodpovedali otázku ohľadne prijímania nových krajín. Ide o Estonsko. A moja otázka je táto. Ak takéto krajiny vstúpia do eurozóny a majú veľmi rigidné politiky rozpočtovej disciplíny, tak samozrejme negatívom toho je, že napríklad ako v Estonsku prišli štátni úradníci o prácu a to sú náklady pre ľudí. Takže toto si získa ľudí, srdcia ľudí, ak takéto budú náklady, že prichádzajú o prácu? Uh, Ďakujem pekne, vážený pán poslanec, za túto otázku. Dôvod, prečo Estónsko musí uplatňovať rozpočtovú disciplínu, nie je hlavne euro, ale je to preto, že hospodárstvo Estónska je vo veľmi vážnej finančnej kríze, tak ako naši všetky hospodárstva. A zastavil sa hospodársky rast, teraz bol negatívny a verejné financie Estónska jednoducho neboli udržateľné. Úroveň dlhu je nízka, 7,2%, pričom európsky priemer je 75%, ale gradient bol znepokojivý. A teda zdravý ekonomický sedliacký rozum nabáda k tomu, aby Estónsko e, pokračovalo vo svojej politike e, nasmerovanej na stabilitu, aby zabezpečilo stabilitu verejných financií. Toto bolo demokratické rozhodnutie Estonského parlamentu prednedávnom prijaté a je to politika, ktorú Estonsko realizuje s úspechom. Ďakujem pekne. Pán Palecký a pripomínam kolegom, že doplňujúce otázky kohokoľvek, či už autora alebo ďalších by nemali byť dlhšie než 40 sekúnd. Nech sa páči, pán Paleckis. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pán komisár, ako všetci vieme, najslabším ohnívkom reťaze eurozóny je Grécko. Dva mesiace trvalo, kým sme poskytli ten podporný balík Grécku a to meškanie zavinilo hlavne Nemecko a stálo to 100 tisíce eur a samozrejme, že to podkopalo euro ako menu samotnú. Ako vidí komisia tieto kroky a aké kroky príjmete v budúcnosti, aby ste zabezpečili, že nebude dochádzať k takýmto omeškaniam? Ďakujem pekne. Pán komisár, nech sa páči. Nechcem eh, tu na nikoho ukazovať prstom Môj názor je taký, že politika vždy a aj hospodárska politika v EÚ je otázkou tak politickej vôle, ako aj uh, umením možného. A teraz sa okázalo byť možným prijať tieto rozhodnutia, aby bola poskytnutá finančná podpora Grécku, podmienená finančná podpora aj tu bol Európsky mechanizmus finančnej stability a toto teraz funguje, čo sa týka Grécka. Prvé tráže 20 miliard eur od EU a MMF boli v maji Grécku zaslané. Grécko realizuje svoj program MMF a EU a realizuje ho včas a podľa memoranda o porozumení. Okrem toho, nedávno bolo rozhodnuté o mechanizme európskej finančnej stability. A e, toto je k dispozícii, takže nástroj spoločenstva je až do 40 miliard eur tento mechanizmus. A pardon, 60 miliard. To je možné, na to je možné využiť rozpočet únie ako záruk lieky na úverové operácie. To je k dispozícii v prípade potreby, ak by to bolo, požiad- bolo to požiadané, by to naozaj bolo potrebné. No a špeciálny nástroj, tá medzivládna dohoda, takzvaná, takzvaný nástroj stability, tých 440 miliard, to 90% 90% toho objemu bude eh, ratifikované tento mesiac, tak ako sú kritéria. Čiže ak budeme mať nejakú bezprostrednú potrebu reagovať, budeme mať nástroje riešiť to. Teda budeme mať tento mechanizmus. No a napokon, to nám ale naozaj len kupuje čas. Musíme naozaj Mm, sa veľmi vážne zaoberať fiskálnou konsolidáciou v Európe. Thank you so much, uh, Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz prejdeme k otázke číslo 19. Pani Reding by si možno mohla presadnúť na miesto komisie do prednej lavice. Otázka, ktorú predložila pani McGuinness. Ale pán Kelly teraz prevezme jej otázku. Teda on položí potom doplnkovú otázku. Nech sa páči pani Redingová. Well, President, uh... Vážený pán predsedajúci, ja by som rada odpovedala teraz na otázku na osnú zodpovedanie, ktorú predložila pani McGuinness, a ktorej sa hovorí, že napriek dopúšťa zodpovednosť e, organizovania a riadenia začlenia osôb. Komisia chce pristupovať jednotlivo k týmto problémom tým, že bude poskytovať služby v spoločnosti ako alternatívou života v nejakom zariadení na starostlivosť. Do konca tohto roka komisia schváli Európsku stratégiu o ľuďoch s postihnutím e, na obdobie 2010-2020 a tam sa stanoví koherentný rámec na implementáciu implementáciu dohovoru OSN o ľuďoch s postihnutím, tak aby títo ľudia mali možnosť žiť eh, samostatne a systém eh, zaradení na starostlivosť bude jednou z priorít. Eh, chceme do toho začať aj otázku štrukturálnych fondov. Priority na využívanie štrukturálnych fondov isté, že sú na národnej a regionálnej úrovni, ale komisia bude spolupracovať s členskými štátmi, bude si vymieňať na skúsenosti a usmernenia o čo najlepšom využívaní štrukturálnych fondov na podporu samostatného života a na možnosť týchto ľudí eh, žiť ehm, samostatne. Rada by som tiež spomenula Európsky sociálny fond, ktorý je tiež nástrojom na ostraňovanie bariér v živote ľudí s postihnutím a ktorý slúži tiež na vnímanie týchto ľudí ako e, ľudí e, rovnocených k ostatným ľuďom. Musíme sa snažiť vypracovať programy, ktoré budú nastavené presne na potreby týchto ľudí, napríklad na špecifické pracovné miesta a na iné aspekty v sociálnom hospodárstve. Chceme podporovať podnikanie e, v radoch ľudí s postihnutím a taktiež osvetové kampane na boj proti diskriminácii. E, chceme tiež poskytnúť školenia zamestnancom týchto zariadení, aby sme zjednodušili prechod e, zo zariadení pre starostlivosť e, na života v spoločenstve. Európsky regionálny Európsky fond na regionálny rozvoj môžeme využiť napríklad na vytvorenie infraštruktúry pre takéto nové služby Okrem toho komisia vypracovala súbor nástrojov na využívanie štrukturálnych fondov na tieto účely, tak aby sme zabezpečili prístup e, ľudí s postihnutím. Tento súbor nástrojov je určený pre orgány, pre podnikateľov, e, a je určený predovšetkým na monitorovanie, na implementáciu týchto štrukturálnych fondov a projektov. Ďakujeme pekne, pani komisárka. Teraz nech sa páči, pán Kelly má slovo. Ďakujem, pán komis- pani komisárka. A v mene pani McGuinness, ktorá predložila túto otázku, by som chcel poďakovať eh, za vašu otvorenú a podrobnú odpoveď. Eh, ak dovolíte niekoľko krátkých otázok. Poprvé, eh, podniká komisia nejaké opatrenia voči tým, ktorí využili nevhodne štrukturálne fondy, najmä v oblasti, o ktorej hovoríme, v zabezpečení e, zriadení e, pre starostlivosť o ľudí s posinutím a po druhé, ako e, chcete ostraniť takéto nesprávne postupy v členských štátoch, ak vôbec máte v pláne takéto kroky. Ďakujem. Ak dôjde k zneužitiu štrukturálnych fondov vo všeobecnosti, komisia má možnosť zasiahnuť, ale Predovšetkým e, zodpovednosť a povinnosť nie sú na svojich pleciach členské štáty. Oni musia informovať o plnení e, svojich e, politických plánov a musia oni chrániť svoje systémy sociálnej starostlivosti, vrátanie tých, ktorí sa týkajú zradení pre dlhodobú starostlivosť. Isté, že môže dôjsť k využitiu práva veta, ak členské štáty naďalej budú investovať odlišným spôsobom. Iste viete, že štrukturálne fondy sa využívajú na báze systému vzdelených zodpovedností medzi komisiou a členskými štátmi. Avšak je na členských štátoch a regiónoch, aby riadili programy a aby implementovali tieto programy tak, že budú vyberať konkrétne projekty. Teda aj keď nemôžeme využiť právo veta, už e, spolupracujeme s členskými štátmi na tom, aby sme zmenili politiku v rámci členských štátov napríklad s bulharskou vládou. Tam e, počas obdobia dvoch rokov e, sme zaznamenali veľmi ochotný prístup spolupráce, tak aby vláda nevyužívala finančné prostriedky v zradeniach pre bývanie a zaviazala sa k tomu, že nebude e, využívať tieto prostriedky na, do existujúcich zariadení a akékoľvek investície v tejto oblasti budú sa držať princípov e, deinstitucionalizácie. Thank you. Um, I've got two supplement- Ďakujem pekne. Máme ďalšie dve doplkové otázky. Najskôr pán e, Kozak. Köszönöm szépen a szót. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, najskôr by som rád poďakoval pani komisárke za jej odpovede a tiež e, za jej odhodlanosť e, pre dobro ľudí s postihnutím. Mám dve doplnkové otázky, ak dovolíte, ktoré súvisia s touto záležitosťou. V súvislosti s využívaním štrukturálnych fondov sme spomenuli, kde spočívajú tie hlavné problémy, predovšetkým vo východnej Európe. Um, tieto problémy sú relevantné. V minulosti sme um, mali komunistické zriadenie, boli to predovšetkým zariadenia, ktoré fungovali v zhabaných ehm, starých kaštieľoch a zámkoch a tie fungovali ako zariadenia pre starostlivosť o ľudí s postihnutím. Prvá oblasť sa týka toho, že štrukturálne fondy sa využívajú na rekonštrukciu týchto ehm, kaštieľov a zámkov. a ľudia ehm, čelia vysťahovaniu z týchto zariadení. Chcem sa opýtať, či komisia má nejaký konkrétny plán na to, aby získala lepší prehľad a ehm, lepšie plány v oblasti vytvárania pracovných miest, napríklad aj v oblasti cestovného ruchu, aby sa lepšie využili tieto nehnuteľnosti, ktoré sú k dispozícii. Vážený pán predsedajúci, ja si veľmi dobre uvedomujem, že zmena režimu znamená aj zmenu v prístupe k politickým pozostatkom z minulosti. Isté, že je na vládach členských štátov, aby zvážili, ako chcú pristupovať eh, k svojim inštitúciám, ak chcú rekonštruovať tieto nehnuteľnosti mm, alebo ak ich nechcú rekonštruovať a chcú ich využiť nejako inak. Ja môžem uviesť, že k otázke deinstitucionalizácie, teda aby sme dali možnosť eh, začleniť sa eh, týmto ľuďom do spoločnosti, aby sme ich neponechávali izolovaných v týchto inštitúciách. Snažili sme sa poučiť e, pracovníkov e, komisie, ktorí majú na starosti rokovania členskými štátmi práve o týchto otázkach. 29. apríla generálne rediteľstvo Regio zorganizovalo seminár pre zamestnancov komisie pod názvom Nazvali by ste toto domovom? Tam sa hovorilo o najlepších aj najhorších skúsenostiach z využívania európskych fondov na zrušenie prevádzky takýchto zariadení. E, chceli sme sa sústrediť na to, aby naši zamestnanci chápali, aké politické opatrenie je potrebné aplikovať v kontakte s národnými orgánmi, tak aby sa trochu snažili zmeniť mentalitu týchto ľudí. Zaznamenali sme veľmi pozitívnu interakciu medzi generálnym riaditeľstvom regio a generálnym riaditeľstvom pre zamestnanosť, eh, čo sa týka ďalších krokov v tejto oblasti, pretože sa domnievame, že investície zo sociálneho fondu by mali slúžiť eh, obyvateľstvu v týchto oblastiach. Nemali by sa využívať iba na renováciu, rekonštrukciu budov, ale mali by sa využiť tiež na vytvorenie nových pracovných miest a na zabezpečenie hospodárskeho rastu v týchto oblastiach. Ďakujeme pekne. A ďalšiu doplnkovú otázku má pán eh, Chuntis pol minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážená pani komisárka, ak dovolíte, rád by som vám položil veľmi praktickú um, otázku. V Grécku, ale aj v iných krajinách v dôsledku úsporných opatrení sa uh, znižujú výdavky na sociálnu oblasť a často dochádza k zniženiu financovania uh, takýchto inštitúcií pre ľudí s postihnutím. Ja som zaznamenal takéto konkrétne prípady v Grécku, e, kde došlo k tomu, že 50 detí s postihnutím e, zrazu bolo ponechaných e, samých na seba, pretože financové jednoducho sa zastavilo. Myslíte si, že toto by malo nárok získať financovanie napríklad z Európskeho sociálneho fondu? Takéto prípady? Nuž je zjavné, že v oblasti sociálnej politiky. Členské štáty nesú zodpovednosť eh, za formovanie svojho vlastného systému sociálnej ochrany, vrátanie eh, nástrojov eh, a tiež kontrol kvality služieb, ktoré sa poskytujú v zariadeniach na dlhodobú starostlivosť. Nie sme schopní zasahovať alebo nútiť vlády členských štátov, aby zmenili svoju politiku. Môžeme jednoducho iba všeobecnými opatreniami e, snažiť sa primeť vlády členských štátov, e, aby sa starali o svoje obyvateľstvo. Isté, že vďaka sociálnemu fondu môžeme okrem iného napríklad školiť pracovníkov týchto zariadení, tak aby sa dokázali lepšie starať od týchto ľudí, ale to samotné rozhodnutie, či bude fungovať takéto zariadenie alebo nie, to musí prijať vláda členského štátu, ktorého sa to týka. Ďakujeme pekne, pani komisárka. A ďakujeme aj za vašu účasť na dnešnej schôdzi. Dnes večer sme veľmi radi, že tu môžeme privítať pána komisára Barnier. Ďalšia otázka je adresovaná pánovi Potočníkovi. It's question 21. Ide o otázku číslo 21. Takže keď ste pripravení, pán Potočník. Otázka zabezpečenie environmentálnych cieľov EÚ. Ďakujem pekne, pán predseda, cení členovia Európskeho parlamentu, poslanci. Pán Davis, vaša otázka nastoluje dôležitú tú otázku efektívnosti európskej diplomácie v medzinárodných rokovaniach práve v súvislosti s sklamujúcim výsledkom rokovaní v Kodani a že sa nič neurobilo pre ohrozené druhy. Musíme sa určite z takejto skúsenosti výrazne poučiť aj vo vzťahu k jednotlivým ustanoveniam Lisabonskej zmluvy a to znamená, že teda, keď chceme vyvoliť určitú rovnováhu v záveroch, musíme uznať, že dôvody pre e, výsledky takýchto stretnutí sú viac sú viacvrstvové a nie je to také jednoduché dosiahnuť e, spoločnú pozíciu za 27 členských štátov, ktoré reprezentujú takmer 500 miliónov ľudí a k dôležitým otázkam, ktoré majú vplyv na ekonomiku a spoločnosť EÚ. Avšak e, e, tak pre klima- rokovania klimatických zmenách ešte aj tak sa podarilo Európskej únii dosiahnuť spoločné stanovisko a čo sa týka konferencie CITUS, jednotlivé strany um, už svoje stanoviska predložili už viac ako 6 mesiacov pred stretnutím a delegácie členských štátov diskutovali o návrhoch EÚ k ehm, žravokom a tigrom a ehm, šírili myšlienky EÚ o, o, o týchto otázkach, ale viem, viem že otázka um, tu nejaká um, modrohlavého bolo tu nejakému druplutvovému, ale sa to nepodarilo. že komisia naďalej sa snaží presvedčiť tretie krajiny, ktoré doteraz neratifikovali e, návrh e, Gaboroneho, v zmeniť e, CITUS, tak, CITES, tak aby mohla do toho vstúpiť aj EÚ otázke klimatických zmien a rozpráva v Kodani nebola dostatočne vyčerpávajúca a EÚ určite zlepšila svoje koordinácie jednotlivých diplomatických zastúpení po celom svete. Avšak eh, pri EÚ rokovalo aj s tretimi krajinami ešte pred Kodanskou konferenciou a snažilo sa ich presvedčiť o Eh, klimatických cieľoch. A v rámci tomto, tohto využilo aj rôzne demarše a viac ako 40 krajín využilo eh, tieto misie, takisto ako sme vstúpili do viacerých eh, bilaterálnych a multilaterálnych dialogov. Takisto počas týchto návštev do tretich krajín sme pripravili pozície. Keď sa pozriem sa hranice príkladov meeting, stretnutí v Dohe a v Kodani, je jasné vidieť, vidieť, že jednou z kľúčov v ich úlohy Lisabonskej zmluvy je šíriť viac e- hlas EÚ po celom svete. A bude to takisto aj v otázke životného prostredia. Európska zmluva, teda Lisabonská zmluva, e, vyžaduje si k tomu ale európske externé zastúpenie. To znamená, že rada bude musieť vážiť politickú príležitosť tak, aby e, keď sa EÚ zavezuje alebo vstupuje do určitých medzinárodných zmluv, tak potom rada musí tak, tie jednotlivé ustanovenia zmluvy e, vyrokovať za celú EÚ. A rada má takúto autorizáciu na báze alebo takú istú, ako keď, keď sa rokuje o smerniciach. Európsky parlament počas všetkých týchto fáz vývoja rokovaní bude neustále informovaný a takisto budeme diskutovať s parlamentom, ako implementovať tieto rámce a e, komisii veľmi záleží na tom, aby implementácia Lisabonskej zmluvy efektívne odrážala aj e, stanovisko EÚ v multilaterálnych rokovaniach. Akákoľvek iná interpretácia Lisabonskej zmluvy jednoducho vedie k oslabovaniu e, o podkopávaniu EÚ na medzinárodnej aréne, pričom určite toto nebolo cieľom Lisabonskej zmluvy. Čiže tu ide naozaj o budúcnosť Európskej únie a jej efektívnosť a organizovanosť alebo organizáciu, ako organizáciu. Takže z tejto otázke sa rada spolieha aj komisia na podporu Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne, pán Davis. Pán e, komisár, z určite sa zhodneme na cieľoch, to o tom nie a podporujem komisára v jeho boji s radou, ale keď sa pozrieme na také konferencie, ako je CITES, Myslím, vidím, Japonci chodia od jednej e, ambasády k druhej. Vy to nazývate e, toto outreach prácou, teda, teda prácou v teréne. Nož, e, aké konkrétne rokovania ste mali vy, napríklad aj s Kathy Ashton, aby ste diskutovali o tom, akým spôsobom naša Európska externá služba mohla poslúžiť komisii a EÚ ako celku, aby naše diplomatické schopnosti boli naplno využité? for the specific question which you asked i have not had uh, the meeting with cathy ashton on that. čo sa týka otázky že či som mal stretnutie s pani cathy ashton som mal ale jedna vec je jasná v kontexte CITESu, e, v otázke modroplutvového tuniaka sme e, urobili ja by som že k tomu určitým spôsobom možno, že zle pristúpili. Najprv si myslím, že kom, pozícia komisie bola prijatá prineskoro, po druhé myslím si, že diskusia na rade tiež e, išla až e, na posledný koreper, čo keď som aj o tom diskutovala s Kety, už bolo aj tak prineskoro. Čiže mali by sme sa práve z tohto poučiť, na čo ste aj vy poučili, že to je jedna z úloh, ktoré musíme robiť spolu. A musíme využiť aj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 kumulatívneho účinku komisia nedávno e, zverejnila cez internet e, správu o stave z toxicity zmesí chemických látok. To bolo výsledkom dôročnej štúdie, ktorú pripravilo DG životné prostredie. Komisia teraz e, vyvolala pripomienkovanie jednotlivých zúčastnených strán a takisto e, predložila aj z vedeckému výboru pre zdravie a životné prostredie aj pre vedeckému výboru pre spotrebiteľské tovary a pre priemyselné rizika, aby posúdili tieto výsledky štúdie a na báze tohto konzultačného procesu sa potom pripraví správa, alebo komisia pripraví správu, kde by mala ktorá e, komunitárna legislatíva vrátane REACH byť adekvátne upravená E, ak ide o viacnásobné vystavovanie alebo viacnásobné pôsobenie menš, množ, chemických látok, ktoré potom sú, z, vytvárajú zmes. Od spustenia e, tejto doktríny, to bolo ešte v roku 1999, pamätáte sa, investovali sme veľmi veľa peňazí cez rozpočet, aby sme chápali lepšie mechanizmus, ktoré z chemické látky ovplyvňujú endokrinný systém. A zároveň sme prijali konkrétne opatrenia na e, zníženie alebo, alebo obmedzenie takých látok, ktoré ohrozujú endokrinný systém Takisto komisia sa zúčastnila i veľmi aktívne rôznych iniciatív, ktoré obsahovali testovanie rôznych e, látok, ktoré e, spôsobujú endokrinologické e, choroby. Takisto komisia na báze toho pripravila pripraví odporúčanie aj pre identifikovanie takýchto látok. A bude dokončená kon druhej polovici na budúceho roku a tým pádom sa vlastne urobí revízia existujúcej legislatívy EÚ a o látkach, ktoré narúšajú endokrinný systém, vrátanie legislatívy REACH. Takže komisia veľmi dobre vie, aké závažné sú otázky, ktoré obaja poslanci eh, nastolili a pracuje intenzívne na tom, aby čo najefektívnejším spôsobom um, to riešila a nie je to jednoduché, pretože ešte stále veľmi veľa vedeckých informácií chýba alebo ešte nie sú k dispozícii, ale určite eh, sa, si to všetko vyžaduje našu veľkú pozornosť aj záujem eh, budúcnosti. Predseda, ďakujem pekne. Prvú Doplňujúcu otázku položí pán Jorgensen. Pán komisár. Správa z roku 2004 mm, tu bude na to, aby sme sa pozreli, či je potrebné meniť legislatívu. A to môžeme povedať už teraz. Kto, tí, ktorí poznajú REACH, mm, vedia, že mm, ten koktejlový efekt e, pri týchto látkach sa nezohľadňuje. Myslím, že to je dôležité. Predtým, než sa tu vzťahuje ten princíp prevencie e, tých najzrateniteľnejších, teda detí a tehotných žien, nemala by už teraz komisia predložiť nejakú revíziu návrhu REACH, aby sme potom povedali, že pri revíznom konaní, pri nahradzaní E, sa zohľadní aj ten koktejlový účinok. Uh, Ako som povedal, skutočný problém v tejto oblasti predstavuje nedostatok uh, odôvodených a dobrých vedeckých eh, poznatkov a takisto sme zároveň aj viazaní um, princípom obozretnosti. Ale chcel by som získať čo najviac eh, údajov, aby naše návrhy boli čo najviac postavené na vedeckých eh, výsledkoch. Ehm. Mimochodom, od toho roku, kedy sa tento prístup začal, teda od roku 99, pripracovali sme mm, v rámci e, spoločenstva 84 štúdií e, v rozpočtom takmer 2 miliónov a diskutovala som o tom včera aj s kolegami, aby som dostal všetky informácie a ich e, odkaz bol celkovo, že máme stále nedostatok vedeckých poznatkov, aby sme mohli prijať veľmi konkrétne opatrenia, ale môžem vás uistiť, že ja sa tejto otázke budem v budúcnosti venovať. No, no. Mrs. Hall. Predseda, ďakujem ešte pani Hall. Doplňujúca otázka. Um, I thank you, Commissioner, for your reply. Ďakujem, pán komisár, za vašu odpovedeť, ale ja sa trošku cítim frustrovanie, pretože to je už predsa 13 rokov, odkedy sa o tom diskutuje. 84 štúdií za 13 rokov a sú určité časti populácie, ako osobitne nenarodené deti, ktoré sú mimoriadne citlivé na tieto chemické látky a z, z, z, poškodenia sú nezvratiteľné, takže to je, je, ohrozuje ich život ešte pred ich narodením. Takže to, čo ste hovorili o princípe obozretnosti, to, čo bráni komisii, aby, aby aspoň čosi urobila preto, aby pripravila teda ten e, zoznam v rámci REACH, aby sa mohli tieto látky za- zakázať? Actually, repeat the, repeat the answer. Môžem. No, môžem zapakovať odpoveď. Fakt je, že keď hovoríme o tomto princípe prevencie, myslím, že je nesmierne dôležité, ako ho zvážujeme a čo chápeme pod touto činnosťou. Ja by som jednoducho chcela, aby sme zozbierali viac údajov. A ak tá štúdia, ktorú sme teraz zadali, ak by nám nepriniesla tie kumulované poznatky, ktoré sme akumulovali prostredníctvom programov výskumu, aby sme dostali prehľad o všetkom, čo sa deje. Všetky poznatky globálne, to je zámer. Uh, uh, but a myslím, že plne chápem vašu frustráciu. Ako viete, ja som v tejto oblasti pol roka činný a určite veľmi pozorne preskomám všetky veci, ktoré ste tu zdôraznili a preskúmam, ako to najlepšie riešiť v budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Ek, doplňujúca otázka. Ďakujem pekne, pán predseda. Momentálne nariadenia EÚ o kontaktových materiáloch umožňujú vysoké úrovne dysfenol A a je to v dôsledku toho e, veľké riziko, že to premigruje do potravín alebo do materiálov denného styku a dostanú sa teda takto tieto látky do tela ako výsledky um, stanoviska EFSA k dysfenolu A um, e, ovplyvňa um, budúce aktivity eh, v rámci REACHu, teda EFSA by sa k tomu mala vyjadriť ešte pri roku 2010, čiže keď sa zamyslíme nad eh, kojencami, flaškami a tak ďalej. Pán komisár. Tak ako všetky vedecké poznatky, ktoré získavame, samozrejme, ak je tam veľké riziko, zoberieme ho veľmi vážne pri príprave ďalších politických aktivít alebo pri tom, uh, vysvetľovaní implementácie prostredníctvom súčasnej legislatívy. Takže jednoducho krok za krokom zvýšime kvalitu poznatkov, ktoré máme, ale ešte nám v tejto oblasti mnohé chýbajú, problém je vážny. A keď tie poznatky budeme mať, tak vás ubezpečujem, že budeme konať. Indeed, uh... Ďakujeme pekne, pán Potočník. Teraz prejdeme k otázke číslo 24 od pána Šona Kellyho, kto práve, ktorý práve teraz nie je v sále. Môže prosím niekto v jeho mene prevziať túto otázku? Zdá sa, že áno. Takže otázka 24, ktorá je určená pánovi komisárovi Potočníkovi. ďakujem pekne, vážni poslanci, vážny pán predsedajúci záplavy Zdá sa, že už je tu aj pán Kelly. Vážený pán Kelly, smernica o povodniach bola schválená v roku 2007 eh, a jej proces implementácie práve prebieha. Za posledný mesiac sme zaznamenali nové povodne a tie nám pripomínajú, že eh, máme veľmi eh, závažné dopady takýchto záplav a je dôležité riadiť E, tieto povodne, musíme sa lepšie nepripraviť a musíme sa lepšie chrániť. E, táto smernica požaduje od členských štátov, aby pripravili rozsiahle plány na zníženie rizika záplav. Je dôležité, aby verejnosť a zainteresované strany e, boli súčasťou pripomienkového konania a je dôležité, aby členské štáty spolupracovali v prepojení svojich vodných tokov. Prvé dva termíny na implementáciu už uplynuli Predovšetkým e, právna transpozícia do národnej legislatívy, e, tomu bol termín novembri 2009. E, doposiaľ 12 členských štátov vrátane Írska splnilo tento termín, túto lehotu. 10 členských štátov zatiaľ ešte neinformovali o plnej transpozícii tejto smernice a 5 členských štátov zaznamenali iba čiastočnú transpozíciu. Komisia E, začala konanie o porušení v, vzhľadom na túto situáciu. Čo sa týka informácie z členských štátov e, o administratívnom systéme, e, tu lehota vypršala 26. júna tohto roka. 23 členských štátov, vrátane Írska, informovalo o plnení komisia teraz preveruje všetky relevantné informácie u príslušných orgánov a tiež zemepisné pokrytie jednotiek v súlade s touto smernicou. Hlavné míľniky implementácie sú ešte stále dosť vzdialené. V celej Európskej únii členské štáty sa pripravujú na kroky, ktoré zahrňajú predovšetkým vykonanie predbežného vyhodnotenia rizika záplav v roku 2011 a tiež zadefinovanie oblasti, kde sú možné významné rizika povodní. Po druhé, pripraviť E, podrobné mapy, kde e, čeli riziko povodní do roku 2013 a po tretie e, vypracovať prvé plány rizika riadenia záplav na rok 2015. No a v neposlednom rade všetky zúčastnené strany sa musia zúčastniť diskusii o týchto opatreniach predtým, ako budú schválené. Uvedomujeme si, že implementácia prebieha a nemáme dôvod pochybovať, že Írsko bude meškať v lehote plnenia. Írsko informovalo o plnení tejto smernice a tiež informovalo o zmene administratívneho zriadenia v tomto zmysle. Okrem toho chceme oceniť, že Írsko už e, začalo e, úvodné opatrenia v oblasti Dublinu a tiež na juhu Írska. Tam e, sa vypracoval plán rizika záplav a tiež bol predložený na verejné pripomienkovanie E, Írsko sa tiež aktívne podiela na činnosti na európskej úrovni. E, Tam spolupracuje so mnohými členskými štátmi v implementácii tejto smernice, napríklad v tom, ako sa vyrovnať e, s, so návalovými povodňami a tiež s vývojom možných záplavových plánov. Teraz by som dal priestor trom rečníkom na dopukové otázky pretože už máme priestor iba na dve ďalšie otázky, predtým ako, predtým ako uplynie eh, čas pre otázky pre komisiu. Nech sa páči, dáme slovo trom poslancom. Okrem iného aj pán Higgins. Eh, najskôr pán Kelly, budem sa snažiť byť čo najstručnejší. Ďakujem pekne, pán komisár, za veľmi podrobný, podrobnú odpoveď eh, na moju otázku. Veľmi si ju cením. Ak dovolíte, doplnková otázka. V prípade krajín, ktoré nesplnia lehotu. Zvážila by komisia e, nesprístupniť Fond Solidarity v prípade záplav, ak k ním dôjde, buď e, teda v minulosti alebo v budúcnosti, pretože my teraz máme e, predloženú žiadosť v súvislosti s, s záplavami. Ďakujem pekne. Teraz pán Mitchell. Ja chcem poďakovať pánovi Kelimu za to, že predložil túto otázku. Eh, oznelo tu niečo už o výmene informácií, najmä čo sa týka eh, nárazových záplav v oblasti Dublinu. Aj malé rieky dokážu spôsobiť obrovské škody eh, za dosť krátky čas vo veľkých mestách. Rád by som požiadala, aby sa vypracoval akýsi manuál pre členské štáty, aby zabezpečili, že únikové cesty pre takúto záplavovú vodu boli uvoľnené ja si myslím, že ak sa takéto prípravy urobia, mali by to mať na starosti miestne, regionálne orgány, ale myslím si, že toto je postup, ktorý by sa mal aplikovať v celej Európskej únii, bez ohľadu na mieru rizika. Ďakujem pani Týkau, ďakujem pán predsedajúci. E, rizika záplav znamenajú e, cezhraničné riešenie hydraulických e, problémov v celej Európskej únii a to si vyžaduje investície. Má komisia nejakú spoločnú politiku v rámci vnútrozemských vôd, tak ako je to v prípade ostatných politických oblastí Európskej únie? Isté, že na to potrebuje spoločný postup, musí zohľadniť eh, aspekty životného prostredia, aspekty, eh, ktoré sa týkajú námorných otázok a tiež eh, obyvateľstva a zemepisných faktorov v týchto oblastiach. Ďakujem pekne. Teraz pán Higgins. Ďakujem pekne, pán Higgins. Záplavy eh, veľmi poškodzujú, robia veľké škody v Írsku, eh, v domácnostiach írskych občanov. Najväčším problémom v Írsku bolo zanedbávanie v súvislosti s obytnými domami, e, ktoré boli postihnuté záplavami, e, boli spôsobené obrovské škody. Thank you. could you keep it brief because in fact there's a debate Ďakujem pekne. Zajtra, e, dovolím si pripomenúť, prebehne rozpráva na túto tému, tak prosím, e, buďte čo najstručnejší. E, najskôr, čo sa týka financovania, na to sa pýtali viacerí z vás. Sú tu dve možnosti. Poprvé, prevencia. Tu by sme sa mali pozerať smerom k kohezným fondom a k fondom na európskej úrovni, Interreg a ďalšie činnosti, ktoré s tým súvisia keď dôjde k prírodnej katastrofe, tak isté, že môžeme eh, hľadať aj iné možnosti, ako to spomenul jeden poslanec, je to Európsky fond Solidarity. Tento fond Solidarity má veľmi jasné pravidlá na svoje využívanie a týkajú sa predovšetkým spôsobenej škody. Čo sa týka žiadosti Írska na aplikáciu na využitie tohto fondu, škody boli pod tou povolenou hranicou, ale komisia práve teraz vyhodnocuje túto žiadosť a miera škôd pod tou stanovenou hranicou na mobilizáciu Fondu Solidarity vo výške 0,6. Sú tam špecifické kritériá na mimoriadnu mobilizáciu je potrebné splniť. Ak dôjde k takémuto prípadu, tak je možné e, zabezpečiť takúto pomoc, ale nemali by sme tu miešať hrušky s jablkami. Čo je účelom jednej formy pomoci a čo je účelom druhej formy pomoci? Súhlasím s vami aj v tom, že je potrebné spomenúť e, vymienianie si e, skúseností a vedomostí. Je potrebné, aby plány riadenia fungovali čo najlepšie, aby boli čo najlepšie pripravené a to na cezhraničnej úrovni. Chceme podporovať v rámci e, smernice o vode tzv. prístup riečného povodia Týmto spôsobom by sme e, vytvorili akési prepojenie e, pre spoluprácu členských štátov e, v rámci takýchto cezhraničných riešení. No a v neposlednom rade v roku 2012 chceme predložiť akýsi formát riadenia vodných tokov a v rámci tohto návrhu budú tri hlavné témy, ktorým sa budeme venovať okrem iného aj problémy, ktoré súvisia so suchom. E, ďakujeme, ďakujeme pekne všetkým zúčastneným. A zajtra prebudne rozpráva o povodniach. Ďalšia otázka je otázka číslo 35. E, pani Pikuliene, nech sa páči, pán podočník má slovo. Thank you it is true that under the environmental impact assessment Ďakujem pekne, že v rámci štúdie o dopadoch životného, na životné prostredie sa zodpovednosť e, podľa miestnych orgánov dáva práve tým stavbárom a staviteľom avšak smernica zabezpečuje určité ochranné ustanovenia, ktoré zabezpečujú vždy posúdenie ehm, projektu alebo stavebného projektu ešte pred e, jeho schválením a to vyžaduje práve smernica a za e EIA a takisto je potrebné zabezpečiť komunikáciu s verejnosťou a z všetky informácie, ktoré poskytuje developer, musia byť k dispozícii verejným e, orgánom a e, miestnym orgánom, o ktorých musí, s ktorými sa musí otázka e, pre, prejednať. A zmeny, akýkoľvek zmeny musia buď všetky prejednané, kým prejde konečné rozhodnutie. To znamená, že kompetentné orgány životného prostredia môžu využiť svoju vlastnú kapacitu, aby mohli postupovať e, správnym posudzovaním informácií, zatiaľ čo mimovládne organizácie alebo iné zúčastnené strany môžu a často aj robia, schvalujú um, posud, pochybňujú posudzovanie alebo hodnotenie len aby bola jasná, jasný súlad s ustanoveniami EIA a schválenie alebo, alebo súhlas alebo nesúhlas so stavbou musí byť výsledkom dobrého posúdenia aj získania všetkých informácií. E, všetko toto musí byť k dispozícii verejnosti, ale pravda alebo otvorene povedané, vaša otázka je veľmi relevantná, pretože po viac ako 20 rokoch implementácie tejto smernice sme identifikovali oblasti, kde je potrebné zabezpečiť zlepšenie a došli sme k záveru, že smernica EIA by mala byť prepracovaná. Mojím cieľom je navrhnúť nový text, ktorá by ďalej zlepšovala e, životné prostredie alebo chránila životné prostredie lepšie, pričom už to vezme do úvahy aj klimatické zmeny, biologickú rozmanitosť, judikatúru súdneho dvora a harmonizované a zjednodušené postupy. V tomto kontexte celková kvalita životných posúdení dopadov na životné prostredie bude e, kľúčovou otázkou a toto určite treba situáciu zlepšiť. Takisto um, to, čo pos- kvalita informácií, ktorú poskytuje developer, by sa mala zlepšiť, ale zároveň aj e, možnosť vstupu orgánov by sa takisto mala posilniť. Do konca júna sa spustí sa spustí široké verejné pripomienkovanie a vy takisto budete môcť sa vyjadriť. Keď budeme mať dispozícii všetky príslušné údaje, potom komisia zidentifikuje možné politiky pre zmenenú smernice EIA, aby sa zabezpečila aj povinnosť e, dobiť dopadové štúdie na životné prostredie a takisto zatiaľ teda nie som ešte v stave, aby som vám hneď dal dátum, kedy by ten návrh komisie bol v dispozícii, ale určite to bude ešte počas môjho mandátu, lepšie skôr ako neskôr, ale ešte predtým bude treba urobiť eh, dosť eh, závažnú prácu. Predseda, ďakujem pekne pánovi komisárovi. A jeden zo tlmočníkov signalizoval, že hovoríte príliš rýchlo ešte by som chcel povedať tlmočníkom, že je nás, e, e, je nás Čiže rozhoduje o tom, že čo je vo vesníku, aj keď nás je tu málo a máme ešte pred sebou veľkú agendu, hovorí predseda. Takže tento problém je veľmi dôležitý. Táto otázka je dôležitá pre členské štáty aj pri, v kontexte výstavby a rôznych stavebných projektov. Je to dôležité pre miestne orgány, ale takisto je to dôležité aj z medzinárodného pohľadu, napríklad pri výstavbe veľkých energetických projektov v Baltickej oblasti napríklad v energetike a podobne e, pri veľkých energetických projektoch ste hovorili, že je potrebné vypočuť si stanovisko verejnosti a spoločnosti, avšak doteraz nikto nevzal do úvahy informácie, ktoré poskytli nezávislí vedci, e, hovoria o potrebe zabezpečiť e, nezávislú smernicu EIA. podľa vášho názoru komisia musí kontrolovať e, situáciu v členských štátoch, e, alebo komisia by mohla do toho takisto zasahovať? Stručná odpoveď, e, pán komisár, hovorí predseda. In essence, uh, again, you pointed to the right direction. V podstate ste poukázali správnym smerom, pretože ak projekt alebo nejaká investícia nemá cezhraničný dopad, tak je to pomerne jasné, ako to funguje. Aj tu platí subsidiarita, takže ja s tým nemám, čo, nemám k tomu, čo ďalej dodať. Ale keď je proces transparentný a každý mohol vyjadriť svoj názor, čo bolo aj zámerom z pozmeňujúcich návrhov do smernice EIA v roku 2003. To bolo zosúladené s medzinárodným dohovorom a vtedy by ten proces mal viesť k tým veciam, ktoré vy spomínate, ale pr- problémy sa vyskytujú, keď dochádza k cezhraničným projektom, pretože v týchto prípadoch e, smernica žiada to, aby výmena informácií alebo rokovania prebiehali s tými, o ktorých ide, alebo ktorých sa to dotkne. To znamená podľa samotn- to vyplýva zo samotného dohovoru ESPO. Ale ak je to, sa to týka konkrétneho členského štátu EÚ, tak potom platí táto smernica EIA. Aby som vám pravdu povedal, Komisia má v tejto úlohe skôr procedurálnu úlohu, čiže musíme zabezpečiť to, alebo postarať sa o to, aby všetky nevyhnutné postupy boli vzané do úvahy, čiže potrebné postupy, ktoré by v ideálnom prípade viedli k nezávislej dopadovej štúdii alebo štúdii hodnotení vplyvov. Takže je to najprv teda úloha pre členské štáty, ale my samozrejme sme garantorom alebo zárukou toho. V rámci tejto koncepcie smernice EIA sme e, priniesli do terénu dve dôležité veci. Jedna vec je, že sa musí pristupovať k otázke životného prístredia veľmi vážne v akomkoľvek e, stavebnom projekte. A po druhé, e, veci musia byť veľmi transparentné, ale vy poukazujete správne na tie týchto veci, že to, čo uvádzate, je jedným z problémov a to určite bude musieť byť sa riešiť v budúcnosti v rámci revízie tejto smernice, ale momentálne vám nemôžem konkrétne povedať, že ktorým smerom sa pohneme. Diskusie, diskusia sa práve rozbieha a ja sa určite pozriem aj na tieto otázky detaľnejšie v budúcnosti. Predseda, ďakujem pekne. Pán Zemka, vy ste žiadali o doplňujúcu otázku, ale my ste dnes večer už jednu mali a nemáme dostatok času, čiže nemôžem vám udeliť slovo. Chcel by som povedať eh, kolegom, že skončíme už eh, po poslednej otázke, takže toto je posledná otázka. Ospravedlňujem sa tým kolegom, ktorí si chceli vypočuť odpovede pána Barniera, ktoré vám budú poskytnuté písomne, ale musíme dokončiť o 8.30 z jednoduchého dôvodu eh, lebo my pokračujeme ďalej o 9.00 a tlmočníci sa nedostanú na večeru. Takže prepačte. Um, ja som zvyknutý na tento odpor. Toto sa zmeniť nedá, žiaľ. Good order. I'll take the ladies first. Mrs. Harkin first. Then. Dám slovo, dáme prv. Pani Harkin, máte slovo. No, Mrs. Harkin first. She was the... Chair, I'll be very brief. I just want to ask the question. Budem veľmi stručná. Ja som chcela položiť otázku, keď ste sa teda uh, či, akým spôsobom ste sa rozhodli, že dáte jednému komisárovi 5 otázok a, jedne, a jednému iba jednu, tak aký máte k tomu dôvod? Akože zvyčajne dáme dve, tri otázky na, na komisára, a nie tak toto ste zle rozdelili. Takýto návrh bol, uh, také poradie bolo navrhnuté. Pani Ludford. But, oh, it's okay now. No a teda komisár Baniem vôbec nebude vystupovať? Čo, čo to, o čom to vlastne je? Pozveme si sem komisárov a potom to, to asi nie je veľmi dobre zvládnuté, ak jeden komisár sa vlastne vôbec nedostane k slovu. Dva, dvaja v podstate komisár. Ešte niekto? Pán Hammer. Pán predsedajúci, ja by som chcel, aby ste predsedníctvu, e, hovorím ako e, predseda výboru IMKO, e, podali správu, keďže dvaja komisári, ktorí sú vlastne zodpovedali za náš výbor, nemali šancu dnes večer odpovedať na naše otázky. Ak ste na začiatku schôdze vedeli, aby ste to zrejme vedeli, ako aj sekretariat vedel, že ten čas bude obmedzený, tak e, bolo absolútne e, zbytočné preberať tie dve otázky na začiatku, ktoré neboli priradené žiadnemu komisárovi. Poslanci predkladajú otázky špecificky komisára, pretože sú tu. Takže tie otázky by sa boli mohli vynechať. A ak sa to stáva, tak naozaj musíme zmeniť pravidlá k tejto téme. Po druhé, je jasné, koľko času je k dispozícii, takže mali ste tie otázky rozdeliť medzi tých troch komisárov, ktorí uh, E, naozaj prišli sem a je škandalózne, že tento parlament ignoruje skutočnosť, že sa prišli dvaja komisári a nedostanú žiadny čas. Takže vy ako predsedajúci musíte plne podať správu o tomto predsedníctve, na tom trvám ako predseda výboru a chcem vyjadriť našu obrovskú nespokojnosť s otrasnou organiz organizáciou tejto schôdze predsedajúci každom parlamente na svete má hodina otázok svoj presne stanovený čas a ten čas vypršal a to sa stáva. Pán posel, aj vy sa dostanete na hrad a teraz pán Pavel Stavkos. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. A ja by som chcel sa vyjadriť e, kriticky, pokiaľ ide o nedostatočné Eh, odôvodnenie toho, ako veci boli naplánované. Je to veľmi dôležitá vec, keď hovoríme o eh, parlamentnom dohľade. Jednoducho musíme zabezpečiť rovnováhu. Niekedy tá odpoveď bude veľmi komplexná, veľmi podrobná a jednoducho musíme preukázať úctu a zdvorilosť komisárovi Barnierovi a komukoľvek, kto sem príde, aby zodpovedal na naše otázky. Myslím, že chceme byť parlamentnou demokraciou, ktorá ide z dobu, ale jednoducho musíme to mať prístup podľa pravidel. A nie je to kritika parlamentu, ani vás. A Naozaj trošku neskôr sme začali, pretože niektorí komisári tu neboli. To je čiasočný dôvod. Pán Poselt. Sorry? Yeah. Herr Präsident, pán predsedajúci. Od roku 1994 som sa zúčastnil všetkých hodín otázok a takýto škandál som ešte nezažil je absolútne normálne, ak sa to skracuje, tak aby sa skrátil čas pre každého komisára. Prvú otázku som mal na pána komisára Daliho, takže som si bol istý, že e, sa dostanem na rad. A teraz v mojej politickej skupine vystupuje Barozu, odkiaľ som odišiel pred 45 minútami a čakám, že sa dostanem na rad. Takže mali ste nás aj informovať. Ja naozaj musím povedať, že s týmto postupom nesúhlasím. A Prosím, aby sa hodiny otázok neskracovali, pretože to je na parlamente to najdôležitejšie. My nie sme túto stroj na hlasovanie pre establishment. Každý poslanec a každá poslankyňa má elementárne právo a to sme si zdedili z britského parlamentarizmu. Uh, Ďakujem, ako som už povedal, vo všetkých parlamentoch, vo všetkých krajinách hodina otázok vyprší. Vypršal aj náš čas. A ešte zoberiem poslednú otázku, otázku pani pán Rem. That's, that's the job there. You have the floor. Ďakujem, pán predsedajúca, e, pán, predsedajúci. Táto <laughs> smernica o habitate poskytuje potrebnú flexibilitu, aby sa zabezpečila kompatibilita medzi ochranou prírody a technickým rozvojom. Komisia si nemyslí, že revízia by v tejto fáze bola odôvodnená. Dôvody sú následovné. Legislatíva o EU eh, prírode poskytuje správny rámec, ktorý chádza z vedy, je právne presaditeľný a zachladá sa na ekosystémoch ako základných jednotkách. Sieť Natura je jedno z najpokročilejších, najrozšiahlejších a najflexibilnejších flexibilnejších sústav na svete. Je to jeden z veľkých výdobytkov environmentálnej politiky EÚ. Biodiverzita je kľúčovou environmentálnou prioritou počas tohto obdobia komisie. V marci rada potvrdila, že teda chránené oblasti a ekologické siete sú pilierom nášho úsilia v prospech biodiverzity a zdôraznili potrebu realizovať smernicu o e, vtáctve. Teraz sme v kľúčovej fáze implementácie v celej Európe proces dezignovania e, miest Natura 2000 sa blíži k zavaženiu a síť Natura 2000 teda je riadne riadená a má primerané zdroje, aby sa plne dosiahli ciele. smernica EU o habitatoch je jedinečným flexibilným nástrojom, ktorý umožňuje Eh, polnospodárstvo, lesné hospodárstvo a environmentálne projekty realizovať v spôsobe, ktorý neničí ekologickú hodnotu našho prírodného dedičstva. Eh, miesta Natura nie sú neprístupné zóny, kde nie je ľudská aktivita a kde sa musí vylúčiť hospodársky rozvoj. Väčšina týchto miest sú živé priestory, ktoré ovplyvnili mnohé roky ľudskej intervencie. Natura 2000 neznamená, že tam treba zameraziť ekonomickú aktivitu. Práve naopak sú mnohé príklady, ako napríklad Antwerpský prístav, ktorý som nedávno navštívila, spomína sa vo vašom prístave, e, vo vašej otázke. Sú miesta, kde je dobrá koexistencia ekonomickej a environmentálnej aktivity. E, treba jednoducho zapracovať environmentálne úvahy do plánovacieho procesu včas, čo je kľúč k úspechu. A napokon, vzhľadom na to, že sme nesplnili politický cieľ zastavenia straty biodiverzity v roku 2010, budeme musieť zhodnotiť dôvody, prečo sme zlyhali a v tomto kontexte budeme musieť hodnotiť veľmi podrobne, či implementácia existujúcej legislatívy je účinná pri poskytovaní ochrany biodiverzity a musíme sa možno zamyslieť nad tým, aké budú potrebné zmeny. Pani Van Brunt, máte doplňujúcu otázku? Ďakujem, pán predseda, budem veľmi stručná. Toto bola odpoveď, ktorú som chcela počuť. Myslím si, že všetky environmentálne organizácie mnoho hospodárskych subjektov e, sú presvedčení, že je to dobrá smernica a sme radi, že sme to počuli od vás. Ďakujem, pán komisár. Very good. Were you happy? I'm happy. Áno, ste spokojní, ja som spokojný. A väčšina ľudí je spokojná, hovorí pán predsedajúci. A teraz si môžeme dať prestavku do 9. Ďakujem pekne.